Dobré ráno, opätovne vás vítam na zasadaní nášho výboru. Dostávame sa k bodu číslo 10, kde ide o krátku výmenu názorov. Ide tu o cestu delegácie nášho výboru na Island. Táto cesta sa uskutočnila 30. septembra až 1. októbra. Bola to delegácia, ktorá pozostávala zo štyroch kolegov. Bola tam pani Bauer, pani Cornelissen, mimo iného. A boli tam samozrejme aj zástupcovia sekretariátu a boli tam aj politickí poradcovia politických skupín. Chcela by som veľmi krátko informovať o, vlastne tom, o tom hlavnom účele cesty Išlo o to, aby sme získali viac informácií ohľadne legislatívy, ohľadne iniciatív, ktoré sa uskutočili na Islande. A tu ide pre všetkým otázky rodovej rovnosti. Na jednotlivých stretnutiach sme mali veľmi intenzívne diskusie napríklad o rodičovskej dovolenke, materskej dovolenke, otcovskej dovolenke. Toto boli veľmi aktuálne témy aj e, pre náš výbor. Samozrejme, sme boli informovaní aj o hospodárskej kríze, ktorá zasiahla veľmi tvrdo Island. Dozvedeli sme sa, že vytvorili špecifický výbor, ktorý sa zaoberá hodnotením dopadov krízy a zameriavajú sa predovšetkým na to, ako sa kríza dotýka tak žien ako aj mužov. Bola to celkovo veľmi zaujímavá cesta a vypracovali sme aj tlačovú správu po, po e, návšteve. Máte to vo vašich podkladoch, kde je vlastne zoznam toho, aké stretnutie, stretnutia sme mali. A chcela by som tak skrátka informovať o tých stretnutiach, ktoré sme mali. Stretli sme sa so zástupcami islandskej vlády, pre všetkým s ministrom pre otázky rodiny a sociálne otázky. A naša návšteva na Islande sa uskutočnila práve v dobe, keď e, vláda mala prezentovať návrh rozpočtu. To znamená, že bola tam e, veľmi intenzívna diskusia v súvislosti s krátením rozpočtu, e, s úsporami v súvislosti s hospodárskou krízou. Bolo ale veľmi pozitívne, že sme sa dozvedeli, že všetci ministri vo vláde eh, realizujú v rámci rozpočtu na rok 2011 rozličné projekty na podporu rodovej rovnosti. Dostali sme aj všeobecné informácie o situácii na Islande, toto nám poskytla islandská vláda a potom tam boli špecifické otázky týkajúce sa rodovej rovnosti, lebo to patrí medzi eh, prioritné otázky islandskej vlády. pripravovali sa na 5. 5. akčný plán pre rodovú rovnosť a čo sa týka rodovej rovnosti na Islande, iste viete, že je to na vysokej úrovni a takisto vo vláde. To znamená, že vo vláde sa otázkami rodovej rovnosti zaberajú štyria ministri. Sú to, je to minister pre spravodlivosť, pre e, sociálne otázky, pre spravodlivosť, aj pre financie a dokonca ešte aj na úrovni predsedu vlády. Takže dalo by sa povedať, že otázky rodovej rovnosti sú zastúpené na Islande na vysokej úrovni. Rovnako sme navštívili aj islandský parlament, stretli sme sa s predsedom výboru, ktorý sa zaoberá otázkami rodovej rovnosti stretneme sa s viacerými zástupcami islandského parlamentu, ktorí priamo pôsobia v tom výbore. To znamená, že sme dostali veľmi široké, otáz- širo- široké informácie o tom, ako sa zaoberajú otázkami rodovej rovnosti. Ďalej sme sa stretli s zástupcami Islandského inštitútu rodovej rovnosti. Dostali sme mnohé informácie o tom, ako tam pracujú. No a na internetovej stránke nášho výboru sa nachádzajú bližšie informácie ako aj jedna prezentácia. Potom sme sa stretli aj s zástupcami občianskej spoločnosti a s viacerými organi. Chcela by som spomenúť, že sme sa stretli s predsedom a zakladateľom určitej finančnej spoločnosti. Musím povedať, že je to finančná spoločnosť, ktorá sa založila práve preto, aby sa realizoval feministický pohľad na e, tento sektor hospodárstva. Bola to reakcia na zisky, bonusy a riziká, ktoré podstupovali niektoré finančné spoločnosti a bola snaha vytvoriť určitú rovnováhu. Táto spoločnosť pôsobí teda oblasti financií a ukázalo sa, že je aj zároveň veľmi úspešná. A musím povedať, že bolo veľmi zaujímavé vidieť, že je možné vykonávať takéto činnosti na finančných trhoch, ale zároveň, že je to možné to skombinovať s dobrým ekonomickým prístupom, dobrým riadením a zároveň, že sa dá myslieť aj na rodovú rovnosť. Stretli sme sa aj s organizáciou Stigamot, ktorá sa zaoberá poradenskou činnosťou, vzdelávaním a zameriavajú sa na obete sexuálneho násilia, sexuálnych útokov a aj napriek tomu, že otázky rodovej rovnosti sú veľmi aktuálne na Islande a že na nich intenzívne pracujú, je tam stále ešte veľký problém, ktorý sa týka násilia na ženách. Takto sme boli informovaní. Zároveň sme sa stretli ešte aj s ďalšou organizáciou, ktorá je veľmi známa preto, lebo sú vlastne iniciátormi toho, že každý rok na konci októbra sa uskutočňuje demonstrácia za rovnaké platy. To znamená, že ženy na Islande v tej dobe vlastne nepracujú, tak povediať štrajkujú, lebo ten termín je veľmi dôležitý, lebo vtedy vlastne ženy odpracovali a zarobili toľko, čo zarobia muži a ďalej vlastne už muži zarábajú viac. Takže takto pracujú na otázka rodovej rovnosti na Islande. Zároveň sme sa stretli aj s eh, osobami, ktoré eh, rokujú s Európskou úniou o prípadnom členstve. Takže to bolo také krátke zhrnutie našej veľmi zaujímavej cesty na Island. Chcela by som teraz otvoriť diskusiu. Ak má niekto nejaké otázky alebo komentáre, nech sa páči. Môžete sa vyjadriť našej delegácii. Pani Bilbao, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Mám iba jednu otázku. Na základe istej správy, ktorú som pred niekoľkými rokmi čítala, tak sú tam isté protirečenia v severských krajinách v oblasti rodovej rovnosti. A vlastne my sme si vypočuli, že tieto návrhy sú veľmi zaujímavé a chceli by sme ich mať v praxi, ale e, tieto údaje o rodovej rovnosti sú v protirečení s vysokými ukazovateľmi násilia v týchto krajinách. Prosím vás, viete nejaké percenta, pokiaľ ide o rodové násilie v týchto krajinách? A hovorilo sa vôbec v niektorých chvíľach o týchto príčinách. Prečo tam vzniká k takémuto veľkému indexu e, a nárastu rodového násilia? Ďakujem. E, Nech sa páči, pani Papadopoulos. Ja si myslím, že Vaša návšteva do, na Island bola veľmi zaujímavá. Pred 7 rokmi sme navštívili túto krajinu a z výboru žien a plány, ktoré tam vtedy mali, pokiaľ ide o otcovskú dovolenku a materskú dovolenku, tak chceli ich platiť. Bola som vtedy veľmi očárená, pretože porovnaní s ostatnými európskymi krajinami Island bola jedinou krajinou, kde by sa platila otcovská dovolenka počas obdobia, keď zostane doma s dieťaťom. A ja sa skutočne e, zaujímam o to, ako táto ekonomická kríza ovplyvnila túto otázku. Či zmenili nejakú politiku, alebo či platia túto otcovskú dovolenku, to znamená, keď je otec doma s dieťaťom a keď manželka porodila, ide do práce a ako ekonomická kríza vlastne ovplyvnila úlohu tejto otcovskej dovolenky. Jo, jo, ska... Ďakujem. Chcela by som sa pokúsiť e, v krátkosti zodpovedať vaše otázky. Pani Bilbao tá, ten dôvod na to násilie, ku ktorému dochádza, a tá skutočnosť, že je to napriek tomu v štátoch, ktoré sú ináč veľmi dobré v otázka rodovej rovnosti a majú kvalitnú legislatívu, tak musím povedať, že v prípade Islandu sa nám skutočne nepodarilo získať nejaké veľmi presné informácie o tom, čo by mohlo byť hlavným dôvodom na to, prečo dochádza k toľkým prípadom násilia na ženách. Jeden z dôvodov, o ktorom sa diskutuje, a musím povedať, že je skutočne ťažko povedať, či je to hlavný dôvod alebo nie, ale opakuje sa to v rámci diskusie neustále, je to, že to povedomie e, o tom, že sa má nahlásiť prípad násilia na ženách, vlastne to povedomie zvýšilo počet nahlásených prípadov a v určitých súvislostiach sa ukazuje, že sú určité závery, že je to kvalitná legislatíva a to zvyšuje frekvenciu oznámení. Lebo v minulosti v štatistikách to bolo tak povediať skryté a teraz v rámci novej legislatívy je to viditeľnejšie. Môže to byť jeden z faktorov, ale musím povedať, že potrebujeme rozhodne viacej informácií, aby sme vedeli posúdiť, ktoré faktory sú najdôležitejšie. Pani Papadopoulos, čo sa týka hospodárskej krízy a ako ona ovplyvnila možnosti eh, ďalej vyplácať eh, eh, otcovskú dovolenku, boli sme informovaní, že vychádzajúc z hospodárskej situácie, hospodárskej krízy a problémov pri rozpočte, navrhla vláda vo svojom návrhu rozpočtu na rok 2011, že chcú zachovať otcovskú dovolenku aj s e, tým vyplácaním financií, ale potom tam bol návrh v súvislosti s rozpočtovými problémami, aby sa znížil počet mesiacov pre celkovú rodičovskú dovolenku. Chcela by som pripomenúť, že to boli vlastne dva mesiace. Mal to, mal to byť krátenie o dva mesiace, aby sa rodičovská dovolenka skrátila o dva mesiace, ale otcovská dovolenka ostane zachovaná. Ešte nejaké otázky, alebo môžeme pokračovať v našom programe? Zdá sa, že hej. A teraz by sme mohli pristúpiť k hlasovaniu o viacerých správach. Prvé hlasovanie sa týka stratégie EÚ pre, integra- pre začlenovanie Rómov. Včera sme vlastne mali diskusiu na túto tému. Gestorským výborom je výbor LIBE a máme tu spravodajkyňu, pani Jorovka, ktorá navrhla, aby sme schválili na našom výbore pozmeňujúce návrhy, ktoré by sa potom vlastne poslali na výbor LIBE. Teraz by som rovno dala slovo pani Jorovka, ešte predtým, ako pristúpime k hlasovaniu. Nech sa páči. Much, Ďakujem pekne, pani predsednička. Včera sme sa o tejto téme rozprávali. Ďakujem veľmi pekne za vaše informácie a pripomienky. Mala, dostala som veľmi dobrý návrh od pani Cornelisen, pokiaľ ide o výmenu dobrých overených postupov na úrovni Európskej únie a to som generalizovala, zovšeobecnila v celej správe a bola by som rada, keby sa týmto spôsobom pozmenila tá správa formu pozmeňujúceho návrhu. Čiže sa zmenil zoznam pozmeňovacích návrhov, ale nič iné sa nezmenilo a bola by som skutočne veľmi rada a preto vás aj chcem poprosiť, aby ste E, podporili tento text, pretože sa snaží byť skutočne rodovo vyvážený, zohľadniť tieto, zohľadni tieto kritéria a pokiaľ ide o integráciu Rómov, tak to je takisto v súlade s cieľmi stratégie 2020 a to súvisí aj s našou misiou alebo s našou prácou v našom výbore. Ako spravodajkňa tejto správy sa budem snažiť skutočne, aby sa tieto otázky e, zapracovali, implementovali aj v budúcnosti. Ďakujem za vašu podporu. Ďakujem pekne, pani Jaroka. Chcela by som sa spýtať, či môžeme hlasovať en bloc o týchto pozmeňujúcich návrhoch. Je niekto proti tomu, aby sme hlasovali takýmto spôsobom? Zdá sa, že nie. Dobre, takže teraz hlasujeme o návrhoch 3, 4, 5, 6, 7, 1 a 2 a poprosím vás, aby ste zdvihli ruku. Takže kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Ďakujem pekne, pani Jorovka. Ďalší bod je vykonávanie posilnenej spolupráce oblasti rozhodného práva pre rozvod a právnu rozluku. Gestorský výbor je výbor pre právne záležitosti. Ide tu o tému, kde začali spolupracovať e, viaceré členské štáty, bolo ich 14, potom sa ich počet rozšíril. A ide tu o to, aby sa uľahčila situácia pre páry, ktoré sa zosobášili, ale každý z partnerov pochádza z iného členského štátu. Dôležité je uľahčiť pre nich situáciu a dôležité je, aby títo manželia si mohli zvoliť legislatívu, ktorá im vyhovuje. Dôležité je poskytnúť informácie o jednotlivých typoch legislatívy. Spravodajkyňou je pani Niebler a je mi ľúto, že vám musím povedať, že pani Niebler žiaľ ešte je, myslím, že v Mníchove, áno, áno, sedí v lietadle. Žiaľ, dôvodom je sneženie, takže nie je tu medzi nami, žiaľ, a nemôže nám poskytnúť komentáre o svojom návrhu. Ale bola som informovaná, že napriek tomu môžeme pristúpiť dnes k hlasovaniu. A ak nie sú ďalšie otázky, chcela by som vám navrhnúť, aby sme rovno pristúpili k hlasovaniu o návrhu na úpravu pravidel pre e, rozvod a právnu rozluku. Zdá sa, že súhlasíte. Takže, ak dovolíte, začneme hlasovať. Pozmiňujúci návrh číslo 4, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh 5. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 14 odpadá, takže 15. Kto je za? Proti? zdržali sa, schválené. 16 za, proti, zdržali sa, schválené. Číslo 6 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz číslo 7 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, schválené. Číslo 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Deviatka odpadá. Takže desiatka. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Radšej to overme. Takže nech sa páči, hlasujte. Hlasujem o desiatku, vám chcem pripomenúť. Everyone vote. No. Everyone voted. Hlasovali všetci? Dobre, takže končím hlasovanie. Vidíme tu výsledky 11 proti 11, takže je to zamietnuté. Teraz návrh 11 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 12 bol stiahnutý, takže trojka za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz 13 za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz záverečné hlasovanie, nech sa páči, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Výborne, takže končím hlasovanie. Máme tu výsledky 20 za, nikto nebol proti, dvaja sa zdržali, takže to bolo schválené a gratulujeme pani Nibler, ktorá je v Níchove. My sme včera rozhodli o úpravách v našom programe, to znamená, že body 13, 14 a 15 sa vlastne stiali z nášho terajšieho programu. Čím pádom sa dostávame priamo k bodu 16, kde ide o zmierňovanie nerovnosti v oblasti zdravia v Európskej únii. Gestorský výbor je výbor pre životné prostredie. Pani Estrela je zodpovednou spravodajkyňou. Na našom výbore je spravodajkyňou pani Guillaume A účelom nášho stanoviska je sa zamerať na nerovnosti v oblasti zdravia, špecificky ide o zdravie žien. Ešte predtým, ako pristúpime k hlasovaniu, by som chcela dať slovo pani Guillaume. Nech sa páči. Ja nie je prítomná, Pani Piety Kainen sa prihlásila. Nech sa páči, máte slovo. You, ma, uh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som sa poďakovať kolegyni Guillaumovej za veľmi dobrú správu a chcela by som aj urobiť nejaké objasnenia k bodom zo strany EPP. Pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy 52 a 83, tak je tam hlasovanie po častiach, kde je hlas stanovisko EPP negatívne v porovnaní s návrhom, čiže ja budem hlasovať za v obidvoch prípadoch. Ide tu o prístup k kontraceptívnym, k antikoncepčným prostriedkom a potom ešte pokiaľ ide o pozmeňacie návrhy 80, 83, 84, 85, 88 a 90 a takisto aj 91, 92. E, tam môžu poslanci za EPP hlasovať podľa svojho svedomia. Ja budem hlasovať za. Čiže ďakujem za porozumenie a ďakujem za príležitosť e, vyjasniť tieto interné rozdiely, ktoré máme za našu politickú skupinu. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Estrela. Nech sa páči. Ďakujem, vážená pani predsednička. Včera sme diskutovali o návrhu správy výboru životného prostredia. Bola to veľmi živá debata. Zúčastnili sa aj mnohí prítomní. E, boli prednesené návrhy, ktoré obohatia môj návrh správy a Pripomínam, že lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov je 10. decembra pokiaľ ide o stanovisko pani Guillaume, je to stanovisko veľmi zaujímavé, adekvátne v tom zmysle, že ak sa na to pozeráme z hľadiska výboru eh, pre práva žien a rodovú rovnosť, pretože sa tam upozorňuje na hlavnú nerovnováhu v oblasti zdravotníctva z hľadiska práve rodovej rovnosti E, pán Žuven je spravodajca e, vo výbore pre životné prostredie. On je zároveň lekár a takisto e, má veľmi zaujímavý pohľad na tieto aspekty a tie sa iste doplňajú s ostatnými. No a my môžeme naozaj identifikovať tie nerovnosti, ktoré E, tvrdošíne pretrvávajú v oblasti e, rôzneho prístupu e, k žien a k mužom z hľadiska zdravotníctva, alebo aj k rozdielom k prístupnosti zdravotníckých služieb. Tam je rozdiel, ženy žijú dlhšie, priemerná dĺžka ich života je dlhšia a v rozličných členských štátoch štátoch existujú rozdiely, pokiaľ ide o prístup k zdravotným e, službám, takisto pokiaľ ide o lieky. Lieky nemajú rovnaký vplyv na mužov ako na ženy. Je to veľmi zaujímavá téma a ja by som teda rada zopakovala to, čo povedala, alebo pripomenula to, čo povedala predchádzajúca rečnička a síce, že sa tu hlasuje o návrhoch, ktoré sa týkajú sexuálneho zdravia a produktívneho života. E, samozrejme, treba brať do úvahy e, prirodzené e, biologické, anatomické rozdiely medzi ženami a mužmi a preto je dôležité, aby tieto rozdiely boli uznané, aby sa o nich hlasovalo v našom výbore. A Dúfam, že teda tieto návrhy príjmete priaznivo. E, pripomínam, týka sa to sexuálneho a reprodukčného zdravia žien. Tak, Ďakujem pekne, pani Estrela. Mrs. Guillaume. Pani Guillaume, nech sa páči. Oui, désolé de mon retard, e, Ľutujem, že som sa oneskorila, ale um, vlastne musím byť prítomná v troch výboroch, ktoré sa konajú v rovnakom čase. Takže myslím si, že tá európska iniciatíva tiež je veľmi dôležitá téma, takže sa ospravedlňujem za oneskorený príchod. E, pokiaľ ide o túto správu, e, o ktorej sa bude teraz hlasovať, chcem všetkým, ktorí k nej prispeli pozmenujúcimi návrhmi poďakovať E, bolo tam naozaj veľmi veľa zaujímavých návrhov e, ohľadne zdravia žien a redukcie nerovnosti v prístupu k zdravotníckým službám. E, myslím si, že tie pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené, boli veľmi pertinentné a týkajú sa mnohých vecí, kde sme sa vlastne všetci zhodli. Ja dúfam, že budeme môcť kladne o nich hlasovať. Ďakujem za odvedenú prácu všetkým, ktorí sa jej zúčastnili. Ďakujem pekne a teraz má slovo pani Luling. Ďakujem pani predsednička. Ja som sa zoznámila s kompromisnými pozmenujúcimi návrhmi a kompromisný návrh 1 Ja viem, že je potrebné robiť kompromisy, snažiť sa všetko e, pospájať, ale tento kompromis 1 je rozdeliteľný, lebo takto nie je zrozumiteľný, takže ja si myslím, že my nemôžeme robiť takéto pozmenujúce návrhy. Potom pozmeňujúci návrh 6, kompromisný návrh 6. To je text po anglicky, že členské štáty EÚ musia zabezpečiť reproduktívne zdravie žien, musia zohľadniť aj ďalšie otázky, aj nutné poskytnúť možnosti, aby sa predchádzalo potratom aj Európskej únie mimo. Ja by som chcela vedieť, ako vy chcete toto vnútiť, tú, túto politiku, veď to nie je naša kompetencia. Tak, Mrs. Luling. Ďakujem pekne, pani Luling. A pani Garcia Perez, nech sa páči. Mm, Myslím si, že keď si uvedomíme našu úroveň kompetencií v rámci EÚ, môžeme stanoviť naše zdravotné systémy tak, že budeme garantovať sexuálne a reprodukčné zdravie bezpečné a prístupné pre všetky ženy, ale takisto je isté, že v oblasti spolupráce s inými štátmi mimo Európskej únie my nemôžeme pochybovať o tom, že otázky, ktoré sa týkajú sexuálneho reprodukčného zdravia sú dôležité, lebo e, každý deň milióny žien mimo EÚ riskujú svoje zdravie, pretože nemajú prístup k lekárskej starostlivosti, ktorá by garantovala toto zdravie a preto, kým naša kooperačná politika bude môcť urobiť pokroky v tomto smere, tak my to môžeme garantovať. Máme projekty, ktoré boli spustené vďaka Európskym kooperačným fondom s týmito krajinami, s lekárskymi organizáciami, so ženskými organizáciami, takže myslím si, že takto potom môžeme ďalej pracovať. Iba technická poznámka. V mileniových rozvojových cieľoch Európskej únie sa Európska únia zaviazala k určitým cieľom a jeden z najmenej e, dostat, vykonaných cieľov je práve právo na zdravú reprodukciu tak ako sme sa k tomu zaviazali, čiže mali by sme to formou rozvojovej spolupráce e, dostať týmto našim cieľom. Ďakujem. Mrs. Thompson. Pani Thompsonová. Ja by som chcela povedať, že my sme sa zúčastnili aj na stratégii OSN, pokiaľ ide o redukciu mortality eh, vo vzťahu k mm, novonarodeným deťom. Čiže myslím si, že to je vhodné. Tak Mrs. Thompson, Mrs. Sinclair. Pani Sinclair. Thank you, Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani Leoning tu hovorila o tom, ako by sa to dalo vy robiť mimo Európskej únie. Ja neviem, ako by sa to dalo urobiť v Európskej únii v Írsku ste urobili sľuby, že sa nebudú robiť e, potraty v Írsku. Ako chcete pokračovať, keď nedodržujete svoje sľuby, ktoré sú urobené a ktoré sú zapísané v Lisabonskej zmluve? Ďakujem pekne pani Pietikajnen a potom pani Luling. Um, Ďakujem pekne pani predsedničko. Ja som chcela iba poznamenať niečo na Margo kompromisu číslo 6, ktorý je uvedený v tomto zozname. Sku- politická skupina EPP žiadala hlasovanie po častiach aby sme teda mohli hlasovať voľne a potom by sme mali dve stanoviska k druhej časti a, a stanovisko je negatívne za politickú skupinu, čiže by som ešte raz pripomenula naše stanovisko, ak to je teda možné, a požiadať o rozdelenie, o hlasovanie po častiach v, pri tomto kompromise. Chcela by som teda požiadať vás ako predsedničku, aby sme to e, urobili. Toto je požiadavka za našu politickú skupinu. Ďakujem pekne a predtým, ako dám slovo pani Luling, by som chcela ešte objasniť, že v zmysle pravidiel a síce v zmysle pravidla 160 tu máme určité princípy, ktoré sa týkajú hlasovania. To znamená, že nie je možné mať hlasovanie po častiach, keď budeme hlasovať o kompromisných návrhoch toto je v zmysle pravidel, chcela som vás o tom informovať, aby nám to bolo jasné. A teraz má slovo pani Lulín, nech sa páči. Pani predsednička, ja rozumiem, že v rámci našej rozvojovej politiky musíme podporovať a stimulovať, aby krajiny mimo Európskej únie toto robili. Ale v texte kompromisu sa hovorí po anglicky, že Európska únia a členské štáty musia zabezpečiť príležitosť e, bezpečného prerušenia tehotenstva. Aj my v Európskej únii, aj mimo Európskej únie. My to nemôžeme zabezpečiť mimo Európskej únie. Na to nemáme žiadne kompetencie. Môžeme iba pobádať uh, tieto člen- štáty mimo Európskej únie, aby sa držali týchto našich odporúčení. Môžeme hlasovať proti, ale ak chcete toto zabezpečiť, ak chcete mm, trvať na tom, že to máme my urobiť, že sa máme za to zaručiť, Áno, teraz je čas, aby sme hlasovali. Najprv dám slovo pánovi Šimanskému. Nech sa páči. No, tak, ja myslím, že emócie nepovinné nás e, oddielať od... Ja si nemyslím, že by sme by sme sa nechali mať nejako uniesť emóciami. Je tu určitá logika, ktorá je za tým, o ktorú sa to opiera. Máme aj právny rámec, aj geografický rámec, ktorý nás určitým spôsobom limituje. Nemôžeme ho prekročiť. A o čom vlastne hovoríme, pokiaľ ide o debatu, čo, ktorá sa týka e, sveta za hranicami EÚ, tak to sa vlastne týka celého svetu. Či, čiže ja súhlasím s pani Lulingovou. E, členské štáty, od nich sa očakáva, aby e, postupovali podľa právnych predpisov, ale nemôžu to do, vyžadovať aj od štátov mimo Európskej únie. Pokiaľ ide o kompromisy, kompromisy znamenajú, že musíme dospieť k určitému zneniu textu, ktorý bude priateľný zo strany viacerých. A toto znenie nie je kompromisným znením. Politická skupina EPP nebude hlasovať za takéto znenie a myslím si, že toto je znenie, ktoré je dosť konfrontačné konfliktné a týka sa veľmi dôležitej otázky, menovite zdravia. U nás v Polsku je zákon veľmi jasný, pokiaľ ide o prerušenie tehotenstva. E, musí ústavný súd, e, teda u nás ústavný súd už sa k tomu vyjadril a Európska únia by mala rešpektovať skutočnosť, že niektoré krajiny tým, že podpísali Lisabonskú zmluvu, majú určité výhrady napriek tomu a dbajú na vlastné právne predpisy. Právne predpisy, ktoré očakávajú alebo vyžadujú od členských štátov, aby konali proti vlastným predpisom, nie sú v duchu kompromisu alebo tolerancie. Ja rešpektujem iné názory, ale v tomto prípade tento kompromis je skutočne konfrontačný. Predtým, ako dám slovo pani Estrela, dám ešte, pos, ktorá ako posledná vlastne uzavrie diskusiu. Chcela by som povedať, že budeme hlasovať o kompromise a ak neprejde, tak potom hlasujeme o pozmeňujúcich návrhoch. Takže ja by som chcel navrieť, sme hlasovali, ale najprv tam slovo pani Estrela, ktorá je zodpovedná spravodajkyni za výbor pre životné prostredie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsedníčka. Myslím si, že je veľmi dôležité vyjasniť niektoré body. V tomto kompromise 6 jeho obsah bol už schválený v iných dokumentoch Európskeho parlamentu. Prirodzene nenúti k tomu, aby členské štáty menili príslušné legislatívne úpravy. Je to odporúčanie pre členské štáty. A pripomínam, že už v posledných rokoch niekoľkokrát boli schválené identické odporúčania v Európskom parlamente. Na druhej strane máme zodpovednosť voči tretím krajinám. Nie len v dôsledku podpory rozvoju, ktorú dáva muž, ale aj preto, že keď participujeme, participujeme na, pri definíciách e, orientačných línií OSN, ktoré sa potom stávajú súčasťou týchto rokovania a vyjednávaní a ako už povedali niektorí kolegovia, je súčasťou aj miléniových cieľov táto oblasť. My sme ju podpísali, my sme sa pod to podpísali a našou povinnosťou je bdieť nad zdravím žien v priebehu pôrodu a v dôsledku pôrodu. Musíme bojovať proti detskej úmrtnosti a rovnako musíme bojovať proti úmrtiam žien pri pôrode. To znamená, že sexuálne a reprodukčné zdravie súvisí s miléniovými cieľmi. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Estrela. Pani Pietekainen, skutočne iba veľmi stručne. Ja e, sa len chcela sa vyjadriť k jednému pozmeňovaciemu návrhu, ktorý tu predložil kolega. Ak by sme povedali ten výraz provaj, to znamená zabezpečiť v rámci Európskej únie, e, to znamená mohli by sme toto slovo nahradiť facilitate, slovom facilitate znamená zjednodušiť, nie zabezpečiť, ale zjednodušiť, to by už pre nás bolo priateľnejšie. Nie je to dokonalé riešenie, ale predsa len. So and... Takže hlasujeme. Ďakujeme pani Pitikejnenovej. Teraz začneme s hlasovaním. Kompromis číslo 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis číslo 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3, za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4, za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 5, za, proti, zdržali sa, prijaté. A číslo 6, je tam ústny pozmeňovací návrh. Najprv sa musím spýtať, či každý súhlasí s týmto ústnym pozmeňovacím návrhom. Nie sú tu námietky? poriadku, ak sú tu námietky, tak nemôžeme zapracovať tento ústny pozmeňovací návrh, čiže hlasujeme o kompromise číslo 6 bez We can't. Please. Poprosím vás, poprosím vás o kľud. Máme tu pripomienku, to znamená, nemôžeme hlasovať o ústnom pozmeňovacom návrhu, také sú pravidlá. Takže teraz budeme hlasovať o kompromise číslo 6. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Podľa mňa to je prijaté. Kompromis číslo 7. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. A teraz prejdeme k pozmeňovacím návrhom, čiže číslo 23. Pozmeňovací návrh číslo 33. Kto je za? 33 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. 34. To vypadá. 38. Kto je za? Proti? zdržali sa prijaté. 39 za, proti, zdržali sa prijaté. 42, kto je za, proti, Myslím si, že to musíme skontrolovať. elektronicky, pozmeňovací návrh číslo 42. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 10 proti a 9 za. 47, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 48 za, proti, zdržali sa prijaté. Skontrolujeme si elektronicky 48. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Máme 11 proti 11, 49 za. Zržali sa prijaté. 50 za, proti, zdržali sa prijaté. 40, 51 za, proti, zdržali sa prijaté. 52 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť, za, proti, zdržali sa prijaté. 56, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 67, to je identické, takže ideme na 58. Kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. 59, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. 60, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. 61, kto je za? proti, zdržali sa prijaté. 62, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 63, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 64, za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 65, za, proti, zdržali sa, prijaté 66, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. 68 za, proti, zdržali sa, prijaté. Skontrolujeme si 68. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté. 69 vypadá. 70 vypadá. Môžeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu číslo 70, predsa len kto je za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Teraz ideme k pozmeňovaciemu návrhu 75, kto je za. Kto je proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 77, kto je za? Proti. Zdržali sa. Príjma sa. 78 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 79. Sedemdesiat deväť a osemdesiat deväť Čiže hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 79 a 89. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh číslo 95. Tiež identický. Takže prejdeme k pozmeňovaciemu návrhu 85. 85. Pozmeňovací návrh 80 vypadá, takže môžeme prejsť k 85. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Chcete si to skontrolovať? 85. Otváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 15 hlasovalo proti. 87 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 88 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 90 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 91 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 93 za proti, zdržali sa, prijaté. 96 a 99, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 98 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 4, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 5, za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 6, za, proti, zdržali sa. Myslím si, že to musíme skontrolovať, otváram hlasovanie. si návrh číslo 6. Končím hlasovanie a je to zamietnuté. Číslo 7. Za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa číslo 8. Za. Proti. zrali sa. Zamieta sa. Číslo 9. Za. Proti. zrali sa. Príjma sa. Číslo 10. Za. Proti. zrali sa. Prijaté. A teraz máme pozmeňovací návrh číslo 11, to je za, proti, zrali sa, prijaté. Číslo 12 za, proti, zrali sa, prijaté. 13 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 14 za, proti, zdržali sa, myslím si, že to musíme preveriť. Číslo 14, otváram hlasovanie. 14, 14, Končím hlasovanie. A je to prijaté. Číslo 15. Za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 16 za, nie, vypadá, takže ideme na 17, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 18 za, proti, zdržali sa, prijaté. 19 za, proti, zdržali sa, prijaté. 2. Skontrolujeme si číslo 19. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. Číslo 20. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. 21 za proti, zdržali sa, prijaté. Teraz číslo 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. A číslo 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa a prijaté. A teraz máme konečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté. 14 za, 6 proti. A dvaja sa zdržali. Gratulujem pani Guillaume. so So what do you propose to um, postpone the meeting?